Milé kolegyne, kolegovia, viacerí e, kolegovia e, ma upozornili, že by som e, tu mal uviezť nasledovné. V ostatných dňoch veľa občanov v Európe bolo postihnutých prírodnými katastrofami, obrovské povodne, výchrice spôsobili veľké škody. Naše politické skupiny sa dohodli na tom, že o tejto problematike budeme podrobne diskutovať na plenárke vo februári. Ja by som rád vyslovil našu solidaritu postihnutým a dúfam, že orgány EU všade tam, kde to bude potrebné, nebyrokraticky pomôžu. 22. januára sa má konať pod záštitou OSN druhá konferencia o budúcnosti Sýrie. Táto dlho očakávaná udalosť má zjednotiť zástupcov sírskeho režimu, opozícia medzinárodných partnerov s cieľom dohodnúť sa na ukončení vojny a na vytvorení prechodnej vlády. Komplikovaná situácia v Sýrii však e, ohrozuje uskutočnenie tejto konferencie. Napriek tomu táto konferencia je mimoriadne dôležitá. EU vyzvala všetkých zúčastnených, aby nepresúvali termín, ale aby sa konferencia konala. Politické skupiny Európskeho parlamentu sa jednohlasne pripojili k tejto požiadavke. Náš parlament bude aj naďalej veľmi pozorne sledovať sledovať ďalší vývoj v Sýrii a podporovať e, bude ukončenie konfliktu v Sýrii. Vážené dámy, vážení páni, kolega Barok e, v e, vyhlásení ministerského predsedu Rumunska bol osobne atakovaný Eh, vyjadril sa kolega Brok k pristahovalectvu a prirovnali ho k nacistovi podľa týchto eh, správ v tlači. Touto vecou som sa zaoberala s pánom Pontom sa pokúsim o tom rokovať. Dnes som už požiadal o eh, rozhovor. Samozrejme z, považujem za neprípustné vôbec takéto niečo na verejnosti hovoriť, porovnávať niekoho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 z, ktorý bude e, náhradníkom za kolega Jürgensena, ktorý sa stal ministrom v Dánsku. Kompetentné poľské orgány ma zase informovali o, o voľbe e, dvoch kolegov s účinnosťou od 17.12. E, pán Zbigniew Zalecký na miesto pani Eleny Kolárskej-Bobinskej a pán Tadeusz Vardos na miesto kolegu Rafala Tržaskovského. Podľa článku 7 e, rokovacieho poriadku e, parlament voľbu týchto kolegov s účinnosťou k 13. Respekt, 13. respektíve 17. E, decembra prijíma v súlade s ocekom 3 2 rokovacieho poriadku. Máte plné členstvo, až kým váš mandát by nebol preskúmaný a predtým musíte písať písomne prehlásiť, že nevykonávate žiadnu funkciu, ktorá by bola nezlučiteľná s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu. Pán Kufri Blum opúšťa frakciu EFD k 9. januáru a stáva sa nezaradeným. EPP, SND ako aj zelený mi predložili žiadosti na zmeny v delegáciách. Zoznam bude zverejnený ako príloha k tejto zápisnici a ak nebudú vznesené žiadne námietky, bude sa toto menovanie považovať za platné. Kompetentný výbor e, výbor predložil v súhľade s článkom 214 E, nové znenie istého paragrafu. Ak do 24 hodín nebude predložená žiadna námietka, e, bude sa tento text považovať za prijatý. Nájdete to všetko na Seance on Direct.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 tohto zasadnutia. A teraz sa môžeme e, posunúť o krok ďalej. Náš e, plán, e, naša agenda na tento týždeň, nemáme k dispozícii žiadne pozmeňovacie návrhy. Kolega, hlásite sa k našej agende. A pán, áno, pán predseda, Hlásim sa nie k agende, ale keď hovoríme o oznámeniach, rád by som povedal nasledovné. Počas slávnostného otvorenia pán kolega bol ale prerušený. Najprv do